Prvý bod na programe je vyhlásenie Rady k právnemu základu mechanizmu šengenského hodnotenia. Chcem poukázať na začiatku schôdze na to, že k tejto rozprave nebude voľná rozprava, nebude teda uh, eh, žiadna catch a žiadna voľná rozprava. Bohužiaľ mimo mikrofón kollege